Dostávame sa k programu schôdze tohto týždňa. Podľa článku 149 rokovacieho poriadku 23. apríla eh, bol predsedov, konferenciou predsedov schválený teda program schôdze. Je niečo k rokovaciemu, teda k programu rokovania? Pardon. Rule 32. Pravidlo 32, pán predseda. E, zloženie politických skupín. Vy ste neohlásili žiadne zmeny, pokiaľ ide o zloženie politických skupín. Na poslednej schôdzi som sa vás spýtal, či pani Jenny Atkinson bola vylúčená z EFDD, pretože v Spojenom kráľovstve UKIP tvrdí, že ju vylúčil zo strany. Predseda EFDD skupiny na poslednej schôdzi sa vyjadril, aha, E, jej členstvo bolo pozastavené. Avšak pravidlo 32 nepredpokladá alebo nemá e, takú, takúto pozastavovacú funkciu, alebo teda účinnosť. Buď ste, alebo nie ste členom politickej skupiny. Zdá sa, že zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve UKIP tvrdí, že tento poslanec, táto poslankyňa, ktorá je e, obžalovaná, to neverí, že si to vyriešili, tu na ju e, kryjú, tak aby požívala ochranu takejto pomerne širšej skupiny. Je možné, pán predseda, aby ste spravili niečo v takéto, tak, pohľadu takéhoto pokritectva? E, ďakujem pekne, pán Korbet. Doposiaľ som nenašiel žiadne pravidlo v rámci rokovacieho poriadku, ktoré by ma opravňovalo konať vo veciach e, pokritectva. No, ale samozrejme my to preveríme, či sú tu na nejaké možnosti, nejaké páky. Ale ináč som nedostal žiadne oznámenia z frakcie, ktoré by sa vzťahovali na osobu kolegyne. Ani pokiaľ ide o jej eventuálnu suspendáciu alebo podobné veci, nič som nedostal. Ja som e, sa práve pýtal aj tých útvarov parlamentných a oni tiež nemajú žiadne informácie ohľadom tejto veci. Pán Iňu, aj vy ste mali niečo k rokovaciemu poriadku? Nech sa páči. Áno, pán predseda, rád by som sa vyjadril. Pani Atkinsonová, jej tzv. vylúčenie je predmetom odvolania. Toto odvolanie ešte nebolo, neprebehlo a pokiaľ neprebehne a nebude mať taký či onaký výsledok, tak ešte stále e, má svoj status a svoju pozíciu v rámci skupiny. Okay, das, vielen Dank, Dobre, ďakujem pekne, pane Niu, tak týmto spôsobom to berieme na vedomie a tak to budeme ďalej tlmočiť aj pánovi Korbetovi. K dnešnej schôdzi sú nejaké návrhy, ktoré sa vzťahujú k programu? Nie je to tak. Skupina zelených žiada na útorok vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o najnovšie objavenia, ktoré sa týkajú masívneho špionážneho škandálu zo, stranu, zo strany NSA vo vzťahu k jednotným poslancom a skupinám, aby to bolo eh, po bode pani Makovej eh, v útorok, to bez uznesenia. V prípade, že by takýto bod mal byť zapracovaný do programu schôdze, musím vám formálne oznámiť, že písomné návrhy, ktoré sa týkajú tzv. inteligentných hraníc, eh, tak tie budú musieť byť presunuté na schôzu 1. mája tomuto návrhu sa prihlásila pani Harms. Nech sa páči, pani Harms. E, pán predseda, dámy a páni, e, v rámci tej aféry NSA e, pani Merkelová sa vyjadrila, že špionáž voči priateľom to nemôže byť. My v Nemecku diskutujeme už od štvrtka, od piatku minulého týždňa a práve špionáž namieraná voči priateľom zo strany NSA a zistil to BND, Bundesnachrichtendienst, teda spolkový, spolková, spolkový, spolková služba pre spravodajské informácie. E, my máme otázky ohľadom toho, čo vlastne BND robilo v rámci tzv. selektoru pri tých pripájacích bodoch Weiblingen, čo E, bolo predmetom tej špionáže, ktorá bola namieraná povedzme proti niektorým hospodárskym subjektom európskym, eventuálne proti e, európskym politikom, respektíve občanom. Čo sa dialo v tomto e, bode, tak, takomto uzle, tak povedia, z informačnom. Tieto možné nové dimenzie, ktoré by sme vedeli odkryť, ktoré by sme eventuálne odhalili, ktoré súvisia ze nás a tie nás môžu ešte naozaj prekvapiť. A my preto požadujeme, aby takýto bod sa dostal dodatočne do programu schôdze. Ďakujem pekne za zapracovanie takéhoto návrhu aj pani Ernst. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja podporujem úplne takúto požiadavku, pretože e, pod záštitou NSA, to si treba uvedomiť, BND, e, Národná spravodajská služba, cieľne sledovala niektoré hospodárske subjekty a poskytovala o nich cieľené informácie. To je hospodárska špionáž, ktorá je v zmysle európskeho práva zakázaná, tak to treba aj pomenovať kolegov, nejakým spôsobom špio, robili teda špionáž kolegom, niektorým občanom. A to sa dialo už desiatky rokov. Tým sa nestarala len velezrada, ale takisto došlo k definitívnemu porušeniu európskeho práva, všetkých tých e, smerníc a všetkých zmluv, ktoré sme uzavreli a preto je úplne nevyhnutné, aby sme sa touto témou zaoberali a ja dúfam, že ostatné skupiny majú rovnaký názor. Ďakujem pekne. Möchte jemand gegen den Antrag Chcel by sa niekto vysloviť proti tomuto návrhu? Nie je tomu tak, takže e, budeme hlasovať o návrhu pani Harms. Kto je za, poprosím, dvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja e, myslím, že si to preveríme. Abstimmung ist eröffnet. Otváram hlasovanie. Všetky kolegyne, kolegovia odhlasovali? Ešte raz sa pýtam, či všetky kolegyne a kolegovia už odhlasovali. Tým pádom uzatváram hlasovanie. za 187, proti 127. Návrh je tým pádom prijatý. E, dostávame sa e, k ďalšej požiadavke, ktorá sa tiež týka útornejšieho programu a síce je to zjednotená lavica, vyhlásenie komisie k príslušnému, príslušnej ochrane whistleblower a novinárov, pokiaľ ide o boj e, proti vyhýbaniu sa daní a daňovým únikom, e, ktoré tu, sú to tam zasadí ako posledný bod e, útornejšej schôdze. Pán Nemazi má k tomuto priestor. Nech sa páči. Pán predseda, francúzsky novinár Eduard Perrin bol ako tretia osoba v Luxembursku z dôvodu jeho jeho účasti na LuxLeaks alebo nejakým spôsobom jeho, jeho angažovania sa v prípade LuxLeaks e, jemu ďakujeme za niektoré veci, ktoré sa pohli na tejto na tomto poli. My akceptujeme nezávislosť justície, ale takisto aj slobodu tlače. My každopádne chceme zabezpečiť, aby boli chránení e, tí, ktorí prinašajú takéto insiderské informácie a novinári. Každopádne tá legislatíva ide opačným smerom, snaží sa to oslabiť. E, ak takíto daňoví hriešnici, tak potom e, sa to bude diať e, za, do, za pod dohľadom vlastne komisára, ktorý dlhé roky pôsobil v Luxemburgu, ktorý bol strediskom takéhoto, tak povedia stredovom takéhoto počínania. A keby sme takto nekonali, tak by sme znižili aj našu kredibilitu, pokiaľ ide boj proti takejto, takémuto javu. Ďakujem pekne. Kto sa chce vysloviť za e, tento návrh? Nech sa páči, pán Lamberts. Pán predseda, to znamená, že je to ako spustenie alarmu a bez toho by sme e, vlastne neprijali prvý e, fiskálny balíček. Nemali by sme vôbec nič a možno e, ani v júni to nebudeme mať. Čiže podľa mňa je dôležité, aby sme stimulovali takéto alarmy, aby sme ich chránili a teda musíme stimulovať komisiu, aby v druhom e, fiskálnom balíčku v júni zapracovala opatrenia na ochranu e, takýchto alarmov, takýchto spúšťačov e, bez tých obvinení, ktorých sme boli svetkami. Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť niekto proti tomuto návrhu? Nikto. Takže budeme o tom hlasovať. Kto e, je za návrh pána kolegu Maziho? Poprosím, vyhnite ruku. Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Na útorok už neboli predložené žiadne požiadavky na zmenu programu, ale každopádne, pokiaľ ide o stredu, tak e, skupina SAD chce vyhlásenie od podpredsedničky e, komisie a vysokej predstaviteľky pre vonkajšiu politiku, pokiaľ ide o situáciu v Burundi. Chce to tam zapracovať ako prvý bod e, prvý bod v, strede, v rámci schôdze v stredu. Pani Kienge, nech sa páči. E, no- e, ďakujem pekne. E, v mene skupiny SAD my žiadame o vyhlásenie vysokej predstaviteľky únie pre vonkajšie záležitosti Federiky Mogheriniovej, aby sme diskutovali o ohľadom toho, čo sa deje v Burundi následne po kandidatúre v rámci tretieho mandátu prezidenta Kurunzizu. Chcem pripomenúť, že v rámci týchto dní následne po predložení takéto kandidatúry E, ktorá nejakým spôsobom ne, e, nedodržiava tej dohodu z Abuže a tým pádom vzniká riziko, e, že celý región Veľkých jazier bude ohrozený nejakým spôsobom, bude to mať dôsledky. My chceme teda vyhlásenie bez uznesenia ohľadom toho, čo sa deje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Kienge. Chce sa vyjadriť niekto za tento návrh? Pán Lambert, nech sa páči. Nous soutenons la, la demande et ce Podporujeme túto požiadavku a o to viac, pretože ide o veľmi naliehavú záležitosť a keby sme to robili neskôr, to by bolo tesne pred voľbami. Kto je proti tejto požiadavky? Takže kto je za tento návrh, poprosím, aby ste hlasovali. Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to schválené. Wir kommen weiter zum Mittwoch. Die EVP-Fraktion beantragt. Teraz e, streda. EPP žiada rozprávu o, e, hľadom vraždy e, v Kenii. Ide o nasledovanie e, kresťanov, vrátanie vražd v Kenii skupinou Ash-Shabat. Pán Weber. Môžete e, zdôvodniť? Vážne pán predseda, vážne kolegovia, chceli by sme e, tento e, návrh, kde sa spomína prenasledovanie kresťanov, a to z dvoch dôvodov. Totiž v Kenii násilie sa týkala nielen kresťanov, ale samotná nenávisť existuje, pretože je tu nenávisť voči kresťanom. Ide o útoky, e, o popravy, čiže príčinou e, e, násilie je nenávisť voči kresťanskej menšine. A ešte ďalšia vec, pán predseda. Pôvodne sme nechceli rozprávu o Kenii, ale o globálnom prenasledovaní kresťanov. Ale Keniu sme uvedli ako Príklad 300 miliónov kresťanov e, v našom e, svete e, sú vystavené mm, nebezpečnému prenasledovania. 150 tisíc kresťanov ročne zomrie na Blízkom východe, na Severnej Afrike 20 sme mali e, nedávnom 20% e, e, kresťanov a teraz sa to prudko pokleslo. Kresťania sú pod tlakom po celom svete, je to prenasledovaná náboženská menšina na tejto planete a chceli by sme, aby sa o tom diskutovalo v Európskom parlamente a aby sa prijal uznesenie a práve túto otázku sme vytýčili E, nechceme hovoriť iba o samotnom e, znení, e, o prenasledovaní kresťanov, ale aj v názve tohto uznesenia. Považujeme túto tému za mimoriadne dôležitú. A chcel by som požiadať, pán predseda, aby ste si uvedomili, že táto téma pre našu politickú skupinu je veľmi dôležitá. Chceli by sme, aby sa o tom diskutovala zo široka a do hĺbky. Pán kolega Weber. Chcem sa opýtať, kto by chcel podporiť e, túto žiadosť. Nech sa páči. przewodniczący! Vysoká izbo! zdecidovanie popieram Vážne pán predseda, vážne dámy, vážne pani, podporujem túto myšlienku. Treba e, hovoriť pravdu. Ide o prenasledovania kresťanov, prenasledovania v tejto konkrétnej časti sveta, inde sa prenasledujú iné náboženstva a nemali by sme e, e, sa podrobovať e, samocenzúre. Podporujeme tento návrh. Er pán Guerrero by sa chcel vyjadriť proti tomuto návrhu. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de... Ďakujem, pán predseda Chcem sa pokúsiť e, oddeliť otázku prenasledovania kresťanov a konkrétnu záležitosť útokov e, teroristov v Kenii. Je neodškrepiteľné, že kresťanie vo viacerých krajinách, najmä na Blízkom východe, e, sa podrobujú sústavnému prenasledovaniu a to je tragické z dvoch základných dôvodov. Predovšetkým ide o počet ľudských e, životov, o ktoré prichádzame, a po druhé, pretože sa toto prenasledovanie plánuje a realizuje s tým, aby sa kresťania e, vyhnali e, z týchto regiónov. Preto e, ide o tragickú záležitosť, o ktorej treba náležitým spôsobom diskutovať e, v našom parlamente. Naša skupina by bola veľmi rada, keby sa táto téma e, dostala na program plenárneho zasadnutia, to čím skôr a zda e, e, ďalšej plenárnej schôdze, aby sme tam diskutovali o prenasledovaní kresťanov e, po celom svete, ale konkrétne keď hovoríme o útokoch v Kenii. Ako viete, pán predseda, na konferencii predsedov sme vylúčili pojem islamistický v pôvodnom názve, aby sme to ne zobrazovali ako stred náboženstiev. Práve EPP stále na stole otázku prenasledovania kresťanov. Nemyslím si, že táto konkrétna e, rozprava je na to e, vhodnou platformou. Viacere, viacere obete tohto útoku neboli kresťania a preto naša politická skupina navrhuje, aby sme E, diskutovali o prenasledovaní kresťanov e, po celom svete na ďalšej plenárnej schôdzi, aby sme to nemiešali s teroristickými útokmi v Kenii. Takže vypočuli sme e, argumenty za a proti. Budeme teraz hlasovať menovite. Takže nech sa páči, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Alle Kollegen Stihli ste všetci odovzdať svoj hlas? Ešte raz sa opýtam. Stihli ste e, odovzdať svoj hlas? Končím hlasovanie. Za máme 192 hlasov a proti 134. 13 sa zdržali, teda návrh je týmto pádom schválený. Mir liegen keine weiteren Änderungen. Nemám žiadne ďalšie žiadosti o zmeny programu. Takže program je schválený v e, uvedenom znení ďalší bod programu.